Bien, je vous invite à gagner vos places. Et j'ouvre. Otváram dnešnú schôdzu výboru pre rozpočet. Ak nemáte pripomienky, budem považovať náš návrh programu za schválený. Viem, kolegovia, že mnohí členovia nášho výboru nemohli pricestovať, keďže bruselské letisko Zaventem začína práve teraz pomaličky otvárať letecké linky. A to nás vracia k tragédii z 22. marca, k teroristickému útoku, ku ktorému došlo zároveň na Zaventéme a zároveň nedaleko od nás na stanici metra, ktorá je blízko Európskej komisie. Európska únia bola zasiahnutá vo svojom srdci a Belgické kráľovstvo špeciálne. Ja si myslím, že je našou povinnosťou, aby sme žili s, týmto, s touto teroristickou hrozbou a tiež si myslím, že musíme vylepšiť spoluprácu medzi policajnými zložkami, informačnými službami. A e, zabezpečiť systematickú výmenu informácií, aby sme lepšie zabránili takýmto rizikám. A tiež si myslíme, a myslíme na tie početné obete, 35 mŕtvych, 300 zranených a mnohí z nich e, e, celý život ponesú dôsledky tejto barbarskej agresie. Preto navrhujem, aby sme uchovali minútu, tichu, aby sme minútu ticha, aby sme mysleli na obete a na ich rodinných príslušníkov. vous remercie. Ďakujem vám. Je veux vous rendre compte des... Rád by som vás informoval o rozhodnutiach koordinátorov, tak ako sme ich práve prijali. Dohodli sme sa o vypracovaní stanoviska iniciatívnej správy European Defense Initiative EPP si žela menovať spravodajcu. Zrejme to bude pán González Pons. Tiež sme sa dohodli o návrhu Hansa Gejera, ktorý je stalým spravodajcom pre agentúry, aby sme objednali štúdiu o nákladoch neexistencie agentúr, teda inak povedané, ako členské štáty EÚ e, môžu fungovať a koľko to stojí, keby niektoré európske agentúry na európskej úrovni nefungovali? Lebo je možno otázka, že či niektoré európske agentúry by neumožnili e, členským štátom usporiť financie, keď tieto majú často alebo niekedy e, neužitočne národné agentúry. A teraz dám slovo nášmu spravodajcovi Jose Manuelovi Fernandesovi. Je všeobecným eh, spravodajcom pre rozpočet 2016 k prvému opravnému rozpočtu na tento rok, prvému návrhu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tento návrh opravného rozpočtu má za cieľ venovať sa naliehavej situácii, ktorú zažívame v EÚ. Vychádzajú z článku 172 zmluvy o fungovaní EÚ. kde sa uvažuje o účasti EP v rámci právneho základu. Tento je to prvý opravný rozpočet na rok 2016. V EÚ máme nástroje, aby sme mohli čeliť rôznym ťažkostiam, ktoré vznikajú v prípade humanitárnych kríz alebo v prípade humanitárnych potrieb v rámci našich hraníc máme nástroje, aby sme mohli odpovedať aj na potreby mimo hraníc. A myslím, že vzhľadom na to by bolo potrebné mať k dispozícii nástroj, aby sme odpovedali na humanitárne krízy v rámci našich hraníc. Tento nástroj by nemal byť časovo obmedzený tri či viac rokov, mal by existovať stále trvalo a mal by byť použiteľný vždy vtedy, keď ho budeme potrebovať. Máme Fond Solidarity EÚ, ten sa tiež používa v prípade katastrof prírodného charakteru, ale tiež potrebujeme nástroj, ktorý by mohol fungovať vždy vtedy, keď je potrebná solidarita EÚ. Keď dojde k takejto naliehavej situácii, je potrebné odpovedať e, naliehavo a rýchlo. A Európska komisia týmto opravným rozpočtom navrhuje, aby sa urobilo prerozdelenie financií kapitoly trest 100 miliónov eur, 80,2 miliónov, pokiaľ ide o platby. Predtým boli viazané a v roku 2016 Chceme zmobilizovať 320 miliónov eur pre eh, humanitárne potreby v rámci hraníc EÚ. Takže 200 miliónov by to bolo v roku 2016 a ďalších 200 miliónov v roku 2018, spolu 700 miliónov. A to tiež samozrejme eh, ide alebo súvisí aj s utečneckou krízou EÚ musí e, čeliť týmto krízam a musí konať. V návrhu prvého právneho rozpočtu je cieľ posilniť počet personálu e, v Europole, e, v jednotke pre boj proti terorizmu. A tam by sme chceli navýšiť 2 milióny eur tak v platbách, ako aj vo viazaných prostriedkoch tento fond, aby sme posilnili vnútornú bezpečnosť. Je jasné, vzhľadom na súčasnú situáciu a naliehavosť, tento opravný rozpočet teda treba schváliť, ale zároveň komisiu vyzývame, pretože Európsky parlament sa musí zúčastňovať celého procesu a potrebujeme taký rozpočtový rámec, ktorý bude udržateľný, keďže EP musí byť implikovaný v celom procese. Vzhľadom na charakter týchto prostriedkov je podľa mňa jasné, že sa uvažuje o vytvorení špeciálnych nástrojov, ktoré sú mimo VFR, ale a treba ich spustiť vždy, keď to je potrebné. Preto tiež potrebujeme schváliť mm, potrebné marže, aby sme mali marže aj na, pre nepredvídané okolnosti alebo udalosti. Vo viazaných prostriedkoch som povedal, že ide o 100 miliónov eur. Ja si myslím, že musíme konať rýchlo a naliehavo a tiež je dôležité, aby sme uvažovali o niečom, čo sa nám doteraz dalo jasné. Samozrejme, v prípade humanitárnych kríz v rámci EÚ. Ale e, ako hovorím, ide o to, aby to nebol nejaký časovo obmedzený trojročný činný nástroj, ale trvalý, aby sa mohol použiť vždy, keď je to potrebné. Solidarita sa musí realizovať v praxi Utečenecká kríza je problémom celej EÚ, celého ľudstva a my máme povinnosť túto krízi, e, krízu vyriešiť. A preto prichádzam s týmto návrhom a predkladám návrh opravného rozpočtu, aby došlo k rýchlej mobilizácii humanitárnej pomoci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán spravodajca, hovorí pán predseda. Spravodajca je teda za a týka sa to rozpočtu rok 2017, pán Gejer. Ja by som najskôr chcel poďakovať Josemu Manuelovi Fernandesovi, ktorý skutočne predložil vynikajúcu správu. Je taká dobrá, že my, socialisti, nepredložíme žiadne pozmeňujúce návrhy, čo ešte urýchli celý postup. A ja to považujem za rozpočtovo zodpovedné do bežného rozpočtu sme dali dostatočne prostriedky, aby tých 160 tisíc utečencov, na ktorých sa dohodli členské štáty, že, budú roz, roz, že by mali byť rozdelení do štátov EÚ. Toto prerozdelenie sme chceli financovať. Všetci vieme, že e, to nejde tak rýchlo, ako by sme si to všetci predstavovali a želali. Takže tieto finančné prostriedky nebudú vyčerpané plnej miere tento rok a preto myslím, že je návrh Joseho Manuela je vhodný a pravdepodobne sa to odrazí podobne aj v nachádzajúcom rozpočte. No a ešte jednu vec by som chcel podporiť. Diskusia, ktorú sme o tom viedli. Ja som sa vtedy pýtal na právny základ. To možno bolo trochu nezrozumiteľné, pretože komisia upozorňovala vždy na to, nejaké odseky v zmluve sa odvolávajú pri návrhu. No a myslím, že tento právny základ nikto nespochybňuje, ja vôbec nie. Ja myslím, že tento nástroj je veľmi užitočný a nutný a je jasné, že komisia a ja nespochybňujem, že komisia má predložiť takýto návrh. To dokonca vítam. Ja myslím, že tento návrh by mal mať eh, základ eh, reguláciu ako smernicu. No a ja súhlasím sa eh, Jose Manuelom, že by sme nemali to dať ako podmienku na uvoľnenie peňazí a nemá to byť ani v zmenenej správe, ale v tom dokumente, ktorý napíšem o rozpočte roku na rok 2017, uvediem, že od komisie čakáme, aby tento nástroj bol do konca roku regulovaný a upravený, tak aby otázky schvalovania cieľov, otázky toho, aké nástroje sa z toho budú financovať, otázky udelenia absolutória a transparentného používania, aby to všetko bolo vyriešené. Na tom treba trvať. No a druhá vec, tu mám ešte odbornú otázku na komisiu. My v zásade sme prijali rozhodnutie, že 160 tisíc utečencov v rámci EÚ bude prerozdelených. A ak to správne chápem, tak s Tureckom sme sa dohodli na tom, na počte 72 tisíc utečencov. A ja sa chcem spýtať, akom vzťahuje eh, tých 72 tisíc k tým 160 tisícom. Eh, tých 72 tisíc sú to je to časť z tých 160 tisícov, ktorí sa majú prerozdeliť, pretože tí utečenci, eh, ktorých šlome do Turecka, ich presunieme na nejakú blízku hranicu, aby ich eh, zdali členskému štátmu. Treba to prerozdeliť v rámci EÚ. Takže tých 72 tisíc, je to súčasť tých 160 tisícov, alebo je to ešte niečo extra, pretože to by malo rozpočtové následky. To z dokumentu nie je pre mňa úplne jasné, možno, že som jediný, ktorý bude klásť takúto otázku, bol by som rád, eh, keby ste mi pomohli. A zodpovedali nám moju otázku. Kornel, ďakujem pekne. Pán predseda, ja sa pridávam v plnom rozsahu k týmto slovám. Ja ďakujem pánu Fernandešovi. Táto správa, podľa môjho názoru, je vynikajúca. Ona rieši tú nevyhnutnosť, ale objasňuje aj niektoré zásadné veci, ktoré môžu byť spochybňované. No a ja chcem vyslovne súhlasiť s tým a potvrdiť, čo povedal kolega Gajer, okrem skutočnosti, že musíme veľmi rýchlo uvoľniť finančné prostriedky, aby sme mohli pomôcť, tak na európskej úrovni samozrejme treba jasne povedať, ako táto pomoc má byť realizovaná. A pán Gajer, nie ste samotní vo vašej nevedomosti, ani ja to neviem, a mnohí z nás eh, nevedia, čo tu ide a preto treba čo najrýchlejšie zajistiť transparentnosť. Dnes sa eh, od dnes začína platiť dohoda s Tureckom a ja, mne nie je celkom jasné, kam, v akom rozsahu, v akom objeme eh, pôjdu utečenci z Turecka. To treba objasniť, pretože inak veľmi rýchlo v rámci EÚ opäť začnú zbytočné diskusie, takže treba hneď na úvod prejsť do ofenzívy a vypracovať detailný plán, ktorý jasne ukáže, koľko nákladov alebo výdavkov bude nahradených tých, týmto krajinám, aký spôsob prerozdelenia budeme používať aj stanovenie cieľov treba prehodnotiť, čiže vynikajúca správa, ale chýbajú nám stále niektoré rozhodujúce charakteristické črty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Maragal. Ďakujem, pán predseda. Podporujem návrhy pána Fernandéša. Musíme sa samozrejme odvolať na situácia, na kontext týchto dňoch sa zjavujú všetky pochybnosti alebo skôr negatívne eh, predpoklady o implementácie zmluvy. Z hľadiska konceptu tento návrh opravného rozpočtu je správny. Vychádzajúc z toho, že sa samozrejme tieto financie budú spravovať správne, zodpovedne a transparentne, Dve krátke poznámky. Poprvé, to je len XT potvrdenie toho, eh, že revízia VFR je potrebná. Nie len preto, aby sme tam dali nové čísla, ale aj nové okolnosti, situácie, nové rozpočtové koncepty, nové zodpovednosti. A to je príklad. Urobili sme to veľmi rýchlo a musíme samozrejme schváliť tento návrh, ale to je len potvrdenie toho, že je potrebná revízia VFR, tak ako už e, dlhý čas žiadame vo výbore pre rozpočet. A tiež sú tu isté obavy o dôsledkoch pozmeňovacieho návrhu na azylovú agentúru. Uvidíme, aké budú skutočné dôsledky pre rozdelenia financia tohto rozhodnutia, ale za týchto okolností nemáme inú možnosť. ECHO dostáva nové kompetencie a budeme ich sledovať veľmi zblízka absolútne a prísne budeme kontrolovať využitie financií vzhľadom na okolnosti, v ktorých pracujeme. Ďakujem, hovorí pán predseda, pán Depre. Ďakujem, pán predseda. Aj ja, e, rovnako ako predrečníci, gratulujem Jose Manuelovi za kvalitný návrh. Je to vynikajúca správa vo všetkých aspektoch. V tomto stádiu sa musia brať do úvahy. Upozornil by som na jeden prvok, ktorý možno nie je z rozpočtového hľadiska dôležitý, ale ide o prostriedky, ktoré sa žiada pre Europol a pre Centrum pre boj e, proti terorizmu, ktorý je operatívny od začiatku roku. A vzhľadom na tragické udalosti, ktoré ste spomenul, pán predseda, tak e, to ešte viacej potvrdzuje potrebu výmeny názorov, e, výmeny informácií policajných či informačných služieb v rámci EÚ. A tiež by som využil príležitosť, pán predseda, aby som poďakoval všetkým kolegom, ktorí prejavili solidaritu Belgicku. Žiaľ, táto tragédia sa netýka len Belgičanov, ale z tých 35 mŕtvych je 17 Belgičanov a 15 obetí e, z iných národností a podobný pomer je aj v prípade zranených Takže i táto tragédia má dimenziu nielen európsku, ale by som povedala aj medzinárodnú. Teším sa vytvoreniu tohto fondu, ktorý, alebo naliavého fondu. Treba presne zadefinovať ciele, keď hovoríme o financiách a o keď hovoríme o prerozdelení finančných prostriedkov, tak to ide cez fond AMIF tak e, musíme to jasne zadefinovať, aký je cieľ tohto e, vznikajúceho fondu. Ale hovoríme, že je to naliehavá situácia. Máme 50 tisíc ľudí, ktorí sú zablokovaní v Grécku, pretože sa do Turecka nevrátia, pretože prišli pred 20. marcom, ale nikto ani nehovorí, že by ich chcel. A to je naozaj hanebná situácia, dramatická. Títo ľudia sú jednoducho zablokovaní v Grécku v hrozných podmienkach a ja si myslím, že to je minimálne gesto solidarity, ktoré môžeme urobiť tak pre Grécko, ktoré musí tiež zasiahnuť finančne, aby vyriešilo situáciu týchto ľudí. A k žiadostiam, ktoré boli položené, som aj členom výboru LIBE. Kolega Kalmel požiadal či máme presné vyhodnotenie počtu ľudí, ktorí budú vysídlení do Turecka, ale to nevieme dosť dobre urobiť. Nevieme jednoducho to urobiť, tieto štatistiky. Všetci ekonomickí utečenci, e, čo urobíme, aby všetci tí odišli z Turecka do Grecka? Všetci tí, ktorí 20. E, marca odídu z Turecka do Grecka, tak e, budú znovu vyslaní do Turecka. Prvé turecké lode vyplávali dnes a budú tam viacerí utečenci a kandidáti na teda utečencov. Tak nevieme skutočne stanoviť počet ľudí, koľko ich príde do Turecka a vice versa čím bude viacej kandidátov, utečencov, ktorí prídu ilegálne na grécké územia, ktorí budú vyhostení do Turecka a v zmysle pravidla 1.1 budeme musieť vziať určitý počas utečencov, ktorí sú už teraz na tureckom území. Takže nemôžeme s absolútnou istotou stanoviť číslo, ktorí prídu. Je to jednoducho nemožné. Ale skôr než sa vyšľú, hovorí pán predseda, do Turecka budú zaregistrovaní v Grécku a v tomto štádiu buď sa zadefinuje, že sú ekonomickí utečenci a zašlú sa do Turecka, nielen ekonomicky, skačú si rečníci do reči, ale keď budú žiadosti o azyl, tak tam musia byť zaregistrovaní v Grécku. Zase hovoria viacerí rečníci. Ce qui suppose que rapidement a to predpokladá, že členské štáty musia dať dostatok spolupracovníkov pre Grécko, aby mohli urobiť túto registráciu. Áno, zatiaľ to prebieha dosť zle, pretože určitý počet kandidátov, ktorí prichádzajú na grecké územie, sa nechcú registrovať, pretože vedia, že budú vysídlení. Takže radšej sa pridávajú k tým, ktorí prišli pred 20. marcom a ktorí sú presídlovaní na rôzne, e, do rôznych území, hlavne k macedónskej hranice. Zatiaľ to prebieha dosť zle. Prečo? Pretože celý systém nie je dostatočne operatívny. Je tam bohužiaľ, dochádza aj k sporom a hádkam medzi utečencami, medzi sírčanmi, pakistancami a tak ďalej, tak situácia je už zložitá, ak členské štáty nedajú k dispozícii Frontexu potrebný personál pre registráciu a pre operáciu príjmu a návratu, tak tá situácia sa ešte zhorší. Je to naozaj naliehavé, aby sa to vyriešilo. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Kolmel, ešte chcete niečo dodať? E- Ďakujem veľmi pekne. Len stručne, drahý kolega Vepre, ja myslím, že som sa nevyjadril celkom presne ja samozrejme nechcem o nejakú prognózu, e, ktorá e, presnú, e, presne píše situácii do konca roka, ale vaše slova svedčia o tom, že musíme vedieť oveľa viacej detajlov a zaistiť transparentnosť, pretože je neprípustné, aby sme povedali, že zvážime, keďže táto vec je náročná, tak eh, budeme regulovať. Eh, ako pôjdu ľudia z Turecka do EÚ, do ktorej krajiny, koľko a tak ďalej. To treba všetko objasniť. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem. Opakujem to, čo povedali predrečníci. Gratulujem spravodajcovi k vynikajúcej správe, ale dovolte mi tiež, aby som robil niekoľko poznámok. Vzdielame veľký skepticizmus o aplikácii tejto dohody. Poprvé, už sme to viackrát zvoraznili, sme toho názoru, že Grécko nemalo dostatok solidarity ani rozpočtovej pomoci zo strany EÚ a je šťastím, hoci je to dosť neskoro, že konečne prichádzajú naliehavé e, riešenia, ale tiež si myslím, že EÚ dnes eh, hľadá len také malé riešenia naozaj mm, na poslednú chvíľu, ktoré sú nedôstojné a nemorálne vzhľadom na výzvu, ktorá je obrovská. A my tu sme nejakým spôsobom tieto dohody narýchlo ušité podporili a ktoré vôbec nezodpovedajú výzvam, ktorým čelíme. Takže neklamme si. My samozrejme kolegu Fernandeša podporujeme v jeho veľmi dobrej správe, ale táto podpora nezodpovedá tomu, že podporujeme eh, ten nedôstojný spôsob, ako sa e, teraz tu dohoduje ako keby na trhu s utečencami. by na tieto otázky odpovedali, tak dávam slovo komisii. Yes, thank you very much. Merci. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj za minútu ticha, ktorú sme si uctili obete atentátov a vlastne európskej inštitúcii, ktorú pán, ako pán Depre povedal, týka sa to nielen Belgicka, ale aj iných krajín. Ja budem, alebo teda ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali slovo. Ja som chcela zareagovať na niektoré otázky, ktoré zazneli v diskusii, ale ešte predtým, než tak urobím, tak by som chcela poďakovať parlamentu za podporu, ktorú ste nám vyjadrili, za túto iniciatívu, za naliehavosť poskytnúť, poskytnúť pomoc utečencom, ktorí pristali hlavne v Grécku a čo prispieje k rýchlej mobilizácii európskeho rozpočtu. Prvá otázka, kam pôjdu tieto osoby? Pán Gajer, pán Konal na to zareagovali, čo sa stane kam pôjdu utečenci z Turecka v rámci EÚ. No a východisková, východisko toho, kam pôjdu, to je tých 18 tisíc miest, ktoré, ktoré, ktoré prislúbili eh, členské štáty eh, v dohode z rady z 22. júla. No, prijatá dohoda členských štátov eh, tom, kam tieto osoby budú relokované Takže tých 18 tisíc ľudí bude eh, prerozdelených do členských štátov v súlade so záväzkami, ktoré prijali tento dátum. Po druhé, komisia navrhla pozmeňujúci návrh k rozhodnutiu o relokácii z tohto dátumu o dodatočných 54 tisícoch osôb na dobrovoľnej báze. Takže v tejto fáze nevieme povedať do detailov toho, kam pôjdu. Komisia navrhla toto rozšírenie, takže toto E, detálne bude zverejnené potom, čo tých 18 tisíc bude relokovaných. Samozrejme, ak sa objaví väčšia podpor, e, potreba, tak e, bude aktivovaný systém dobrovoľného prerozdelenia. Takže toľko k prvej otázke. A druhá otázka sa týkala toho, odkiaľ budú pochádzať finančné prostriedky. A ja by som chcela len objasniť náš prístup, chádzajúc z AMIFu nie že by sme my neposkytovali núdzovú pomoc do vytvorenia tohto nástroja. Predtým, než bol vytvorený, v prvých mesiacoch, čo sme urobili aj minulý rok, snažili sme sa využívať prostriedky AMIF, ktoré v malom rozsahu boli použité na núdzovú pomoc a čo najviac ich využiť na tieto účely. Tieto finančné prostriedky nie sú zamýšľané na humanitárnu pomoc, čiže nemajú, nemá sa z nich platiť a potraviny, čistiace prostriedky alebo lieky sú zacielené na infraštruktúru, vytovanie a tak ďalej, ale my sme ich čo najskôr mobilizovali, aktivizovali a veľa z nich išlo do najpostihnutejších členských krajín, vrátane Grécka. Viem, že a počula som, že Grécko nedostalo žiadnu pomoc. Nie, Grécko dostalo veľmi vysokú sumu, myslím, že 180 miliónov na priebehu roku 2015-2016, nemám e, tie úplne najnovšie čísla, no a táto núdzová pomoc bola poskytnutá v čo najväčšom rozsahu pomocou AMIF. V tejto fáze roka myslíme, že treba vytvoriť nástroj humanitárnej pomoci. Okamžite môžeme transferovať 100 miliónov, ktoré nebudú minuté v, podľa nášho plánu v nadchádzajúcich mesiacoch my sme zabezpečili rozpočtovú štruktúru, e, ktorá e, zabezpečí rýchle transfery medzi fondmi. No a samozrejme e, komisia predloží návrh na navýšenie prostriedkov rozpočtu. Ale myslíme, že v tejto fáze roka, stále je to pomerne na, začiatok, na začiatku, nebolo by rozumné zaisťovať nové financie, pokiaľ nebudeme mať Eh, jasnú predstavu o tom, koľko finančných prostriedkov budeme potrebovať, takže neviem, kto písal pán Depre alebo Maragal. Dalo by sa to využiť ako, alebo opísať ako eh, dočasné použitie. My sme nestratili žiadne prostriedky, ktoré budú venované na pomoc v oblasti bezpečnosti a migrácie. Myslím, že toto boli tie hlavné otázky, ktoré zazneli. Zabudla som na niečo. Takže to je no teraz všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za tieto upresnenia. A som si istý, že k týmto otázkam sa ešte vrátime a budeme sa im uh, venovať. A ničená sa schopnosť rýchleho uh, rozhodovania. A budeme reagovať a dokážeme zareagovať na situáciu rýchlo a naliehavo. Nebudeme mať, nebude to len taká loťa eh, na napredovanie v kľudných vodách. No a situácia v Grécku, v Európe je jednoznačne naliehavaná, takže ja pridávam k tým slovám eh, ďaky, ktoré boli vyslovené na adresu spravodajcu. No a teraz eh, Lehota na predkladanie pozmúci návrhu 11. apríla a správa sa 13. apríla dostane na hlasovanie na pléne. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu. A a pobrežná stráž. Pani Gardia Zabal bola spravodajkyňou, bohužiaľ mala problémy na ceste. No a tak eh, túto správu predstaví pán Gajer. Nech sa páči. Ja, dankeschön. Ďakujem, pán predseda. Obsahovo téma samozrejme súvisí práve s tým, čo sme práve preberali s otázkou menovite, ako by Frontex eh, mohol byť zariadením, ktoré prevezme eh, väčšiu zodpovednosť na vonkajších hraniciach EÚ, gestorský výbor, e, pokiaľ ide obsahové otázky. To je samozrejme, to sú naši kolegovia z výboru pre občianské slobody, ale pokiaľ ide financie, samozrejme i my musíme podať stanovisko. Kolegyňa Gardia Zabal ho pripravila Pozmenujúce návrhy, ktoré podáva pani Dariazová, preberieme na zasadnutí, alebo potvrdíme na zasadnutí 26. apríla. Lehota je zajtra večer o 18. hodine. Nejde tu o to vyrobiť z Frontexu E, ktorá by prebrala úlohy národných agentúr a starala by sa o ochranu hraníc. Nie, mal by byť to byť skôr podporujúci orgán pri na vonkajších hraniciach, tam, kde je to potrebné. Kde teda je potrebná osobitná uh, citlivosť a kde sú osobitné výzvy pre EÚ, tu by sa mali zriadiť púl eh, mm, skupiny personálu národných agentúr, ktoré by podporovali cez Frontex tiež aj personál, ktorý možno veľmi rýchlo eh, privolať. V správe sa hovorí eh, aj o materiáli, predstavím si skôr dopravné prostriedky, keď ide o výbavu pracovníkov, je eh, výrazné zväčšenie Frontexu a to samozrejme má množstvo rozpočtárskych dopadov. Pani Gardia Zabal podala o 11 pozmeňujúcich návrhov k návrhu komisie, ktoré samozrejme v prvom rade sa vzťahujú na finančné nasadenie styční dôstojníci v tretich eh, krajinách, tí by mali samozrejme byť tam, kde už máme zariadenia vo forme delegácií alebo zahranično-politických misií. Určite tam nájdeme kanceláriu pre styčných dôstojníkov Frontexu. Ja som zodpovedný za agentúry a tu chcem zdôrazniť, že stav Frontexu e, že teda Varšavská centrála ešte nedohodla presné dojednania. Nie ide to o nerešpektovanie európskych inštitúcií, ale stojíme tu na otázkach, kde budú, kde budú e, chodiť do školy deti úradníkov vo Varšave. To sú konkrétne problémy, keď tí ľudia majú pracovať vo Varšave, takže je tu tlak Eh, aby sa ukázalo eh, polskej vláde jasne, že toto všetko je také nejasné. Na, tu by sme naozaj, naozaj mali si to dopriať a, eh, ako členovia rozpočtového výboru. A pokiaľ ide o vyslanie, vymenovanie generálneho riaditeľa Frontexu, už tak to bude otázka, ktorá bude v centre politických diskusí pretože operatívne úlohy generálneho riaditeľa výrazne narastú. Nebude to len taký generálny riaditeľ ako ten, ktorý je <clears throat> predseda Európskej agentúre pre chemikálie, ale pretože tu ide o otázky, či úradníci, či sa dopustili a porušení základných práv e, alebo či sa to udialo u pracovníkov, ktorí pracujú za Frontex. Tento generálny riaditeľ jednoducho sa posúva od svojich manažerských úloh smerom k osobe, ktorá e, pohodnotí právne postupy a e, ktorý robí disciplinárne opatrenia. My ako parlament by sme mali tlačiť na to, aby e, ten, ktorý bude riaditeľom nebol len výsledkom dohod 28 eh, vlád. A minimálne tento kandidát, aby bol pred, predstavený parlamentu, aby sme mohli realizovať hearing eh, ohľadom toho, kto to má byť. V koš, eh, posledný ešte bod v končnom dôsledku pani Gadia Zaval navrhuje viac zariadení, ktoré budú mať najrôznejšie úlohy tak aby sme mali viac transparentnosti a prehľadu o tom, koľko peň prostriedkov, aké úlohy e, sú k dispozícii. Ďakujem. Ďakujeme za túto prezentáciu správy, ktorú pripravila starostlivá pani Gadia Zaval. Za to chceme poďakovať. Chce sa niekto vyjadriť k tejto správe? Pán Depré. Rád by som, pán predseda, chcel v prvom rade poďakovať za e, veľkú zodpovednosť pánu Gajerovi, teda odprezentoval tento dokument, ktorý má viac ako 80 článkov a je veľmi dôležité v tomto veľmi strategickom okamžiku, pretože ide tu o koordináciu kontroly e, vonkajších hraníc EÚ. Pozeral som sa na eh, pozmeňujúce návrhy pani spravodajkyne a súhlasím s väčšinou z nich, hoci niektoré ďalšie budú asi potrebné, pretože tento text eh, potrebuje veľa modifikácií, mnohé veci treba vyjasniť napríklad k pole pôsobnosti, k eh, disponibilite posíl, na ktoré dajú k dispozícii národné štáty, takže má to viacero úrovní presné e, polie zodpovednosti, pokiaľ ide o občianskú zodpovednosť. Ešte taká všeobecná úvaha. Hovoríme tu o ochrane e, e, hraníc, o zbore, ktorý bude stražiť hranice a pobrežia. To je tá typická nejasnosť, ktorú neustále tu máme, keď sa hovorí o kontrole vonkajších hraníc. Pretože ak sa pozrite na články 3 a 5 podrobnejšie, tak táto Európska agentúra, ja vám teraz čítam presne tie prvety, táto, eh, táto, tento zbor a národné eh, agentúry, ktoré majú strážiť hranice, vrátane eh, pobrežných stráží a tak ďalej, takže sa tu hovorí No, vy, hovoríme tu, ako keby tu existoval celoeurópsky zbor pohraničnej stráži, ale veď ho nemáme ešte. Máme len e, e, koordináciu celoeurópsku a národné zodpovednosti. Tá istá vec sa týka aj článku 5. Zase sa hovorí o zbore ochrany hraníc a, a pobreží, ale európsky integrovaný systém riadenia ako zodpovednosť zdieľaná európskych agentúr a národných zložiek. Pri takýchto diskusiách ma prekvapuje, že tu máme európsku e, dimenziu v niečom, kde Európska únia nemá e, úplnú, úplnú právomoc. Tá možnosť európskeho štruktúry zasahovať je e, väčšia. Ak sa presne pozriete na text, tu je návrh e, e komisie v zasahovať v prípade zlyhaní národných orgánov. Má táto európska zložka vlastne nahradiť národné e, zlyhávajúce, chýbajúce zložky. Tak to je európsky nástroj, ktorý bude zasahovať len vtedy, keď e, sú e, nedostatky, keď, keď chýbajú tie zložky naozaj ma, ma tu hnevá, že tu dávame európsku značku na niečo, kde Európa nemá celú kontrolu. V takomto prostredí, aké ma dnes zažívame, pokiaľ ide o efektívnu účinnosť európskej úrovne. Je tu určitá skepsa, vidíte. Máme tu Európsky po pohraničný zbor. A, a to všetko, to všetko ma hnevá. V tomto texte hovorí pán predseda, sú dobré dôvody na, také, na, takýto, e, na takýto prejav, ale je tu naozaj problém medzi rozdielom e, medzi touto diskusiou a, a, a, a realitou. Takisto ako máme 28 dát PNR a nemáme európske PNR. Ja som za tento nástroj, možno som to nepovedal celý čas, hovorí pán Depre. 200-300 miliónov ročne, e, to je tá čiastka. Pritom Spojené štáty na ochranu hraníc dávajú viac ako 300 Eh, viac ako 30 miliárd ročne. Pán Maragal. Len jednoducho chcem zdieľať slova pána Depreho. Chcem snáď. Možno by sme mohli pouvažovať že by tu Frontex bol jednotne zastúpený, prítomný, aby nám vysvetlil, čo robí, ako využije tieto zdroje, ako sa zorganizuje, do akej miery má a zodpovednosť EÚ a možno by mo- mohli by sme mať priamy kontakt so zodpovednými Frontexu, ak predsedníctvo súhlasí, aby sme mali detailnejšie informácie o tejto agentúre. A že nejde ide o kolektívne reformu. Jusqu'à maintenant, Určite to bola agentúra, ktorá mala e, robiť štatistiky nelegálnych prekročení vonkajších hraníc. Nemala prostriedky na robiť nejaký, na, na množstvo ďalších úloh. To všetko sa deje, keď, e, keď sa nič nedeje. Naše vlády, naši šéfovia vlád e, nerobia evidentné kroky na ochranu vonkajších hraníc, neinvestovali v zmysle Dublinskej dohody do ochrany hraníc. Ide o krajinu e, v prvom rade, kam, kam v prvýkrát vkročia e, pristahovalci. Je tu naozaj pokritectvo. E, Turci teraz robia prácu, ktorú my sami nezvládame. Hranice sa naplňajú. Pozrieme sa na Lampedusu, na Taliansko. To je však otázka iná. Tu uzavrieme rozpravu k správe pani Gardia Zabal, teda k stanovisku, ktorý nám prezentoval pán Gajer, za čo mu ďakujem. Pripomínam vám teraz, že pozmeňujúce návrhy treba predložiť pred 18. hodinou zajtra 5. apríla a že správu ešte e, potvrdí e, výbor 25. či 6. apríla a správa v Líbe bude prijatá v polovici mája, samotná správa v gestorskom výbore a prijatie v pléne potom bude asi e, po e, máji. Teraz e, budeme hlasovať. Prosím, použite hlasovacie kartičky, použite zariadenia, aby sme mohli hlasovať. aby sme mohli urobiť kontrolné hlasovanie. Hlasujeme prosím kontrolne teraz. Máme 20 kartičiek. 12, 13 hlasujúcich vidím. 16. Takže 4 mi chýbajú. 19. Takže 21 hlasujúcich. Ale máme 20 hlasovaní. Končím hlasovanie. Prvá správa sa týka globalizačného fondu. Ide o, otázky, eh, otázku Volvo Trucks. Je to správa kolegu Negresko. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Pripravte sa hlasovať, kto je za trojku. K tomu ústna pozmeňujúca poznámka spravodajcov. Brali ste teda na, do úvahy tento pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Prijíma sa. si návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Zamieta sa. Peťka teraz s ústnou pozmeňujúcou poznámku. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si overíme. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Príjima sa 13 hlasmi proti 8. To bola šestka 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 8. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 9. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 10. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. 11 s ústnou pozmeňujúcou poznámkou, kto je za, proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 12 za, proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 13, kto je za, proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 14, kto je za, proti Zdržal sa niekto? Príjma sa 15 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa 1 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa 2 za. Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Teraz celý te text takto pozmenený. Hlasujeme Elektronicky hlasujme teraz. Končím hlasovanie. Text prijímame 17 hlasmi. Teraz ďalšie hlasovanie. Správa kolegu Novakova o globalizačnom fonde pokiaľ ide o pomoc, technickú pomoc, iniciatíva komisie jednotka za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 2 za, proti, a to si preveríme, hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 11 e, hlasmi e, proti 9. Jeden sa zdržal hlasovania. 3 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa 4 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa 5 za. Proti To si preveríme elektronicky. Peťka teda. Končím hlasovanie. Prijíma sa to 11 hlasmi. 6, pozmeňujúci na 6 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 7 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 8 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 9 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 10. Ten je ale už vyriešený deviatkou, takže 11 až za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 12 za, proti. To si preveríme elektronicky, poprosím vás. Končím hlasovanie. príjma sa 11 hlasmi. 1 sa zdržal. 13 za, Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa? 14 za. Proti? To si preveríme. Elektronicky tú 14. -ku. Končím hlasovanie. 11 ste za, 10 proti, takže sa prijíma. Teraz e, celý text takto pozmenený, a to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 16 boli za, 4 proti, 1 sa zdržal. S'agissant du contrôle du registre euh, des, des experts nommés par la Commission. Dobre, teraz kontrola regisla a zloženie expertných skupín komisie. Pani Trpel ale požiadala o presun hlasovania. Náš všeobecný spravodajca navrhuje e, prevody. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Tieto prevody súvisia so správami, ktoré sme práve schválili. Prevod číslo 1 má za cieľ Európsky fond prispôsobeniu sa globalizácie, tak ako sme to práve schválili v prospech Švédska. Ide o prepustených z automobilového priemyslu. 1,793 milióna a druhý prevod eh, s technickou pomocou pre tento istý fond pre globalizáciu a tiež je to správa 380 tisíc eur. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Musíme hlasovať menovite. Môžeme to urobiť blokovo, oba transfery. Sú pripomienky? Nie sú pripomienky, takže vás vyzývam, aby ste eh, menovite hlasovali o týchto dvoch transferoch. Otváram Uzatváram hlasovanie. Bolo to schválené 12 za 4 a proti. Nie sú žiadne ďalšie otázky na programe. Rôzne. Chcel by sa niekto vyjadriť, bude rôzne. Nikto. Ďakujem kolegovia za vašu účasť na dnešnom stretnutí výboru pre rozpočet a budúce stretnutie je naplánované na 11. apríla v Strasburgu podvečer. Uzatváram dnešné zasadnutie.